prípadu Muhammada Ramadána. Otvárame zoznamom rečníkov, ktorí sú aj autormi. Prvým je pán Smith. Dve minúty, nech sa páči. Pán predsednička, ďakujem. Naozaj môžem povedať, že tu bola veľmi dobrá spolupráca v rámci parlamentu a verím, že sme sa dopracovali k dobrému výsledku. Keď sa môžeme zhodnúť na tom, že sme proti trestu smrti, je to pozitívne. V Bahrajne e, majú pocit, že sa príliš zameriavame na ich kráľovstvo, že ich príliš kritizujeme, ale vieme, že v regióne sú teda aj iné e, prípady zneužívania moci a porušovania ľudských práv. Ale popri, no, okrem toho je to do istej miery ako e, kompliment vyslovený na našu adresu, pretože je tu priestor pre reformu, kde môžeme pomôcť. Je tu priestor pre diskusie a dôležité je aj to, aby sme uznali aj pokrok, ktorý z hľadiska reformného programu Bahrajn dosiahol. Týka sa to justície, majú ombudsmana, majú aj špeciálnu komisiu, ktorá vyšetruje otázky odsúdení v trestných veciach. Ale samozrejme potrebujeme vidieť, že progres v krajine pokračuje ďalej keď teda hovoríme o kritike, musí byť konštruktívna. A pokiaľ ide o odsudenie pána Ramadána na smrť a mm, okrem, toho, okrem neho sú ešte aj ďalšie, ďalšie osoby, ktoré čakajú na výkon trestu smrti, je to závažná otázka a preto pri, z našej strany tá rezolúcia a to uznesenie je veľmi solidné, hlavne od sektory, kde sa hovorí o tom, že E, aj príslušní pracovníci by mali mať možnosť vykonávať svoju prácu bez ohrozovania a bez vyhrážok. A verím, že podporíte túto rezolúciu a že sa na nej zhodneme. Ďakujem. Pani predsedajúca, ďakujem. Slovo má pán Korál, minúta. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Nemôžeme poprieť, že členské štáty zlyhali v otázke Bahrajnu čo sa vlastne urobilo a aký, aké budú tie budúce kroky. Keď hovoríme o politických väzňoch, ktorí sú vystavení mučeniu, tak eh, vieme, že tu existujú možno aj priateľské vzťahy medzi štátmi, ale predsa nepodarilo sa nám ochrániť práva aktivistov za ľudské práva. Na, takže obmedzuje sa v krajine stále a naďalej sloboda vyjadrovania aj právo na protest. Ali Musa a e, Ramahán boli vystavení mučeniu a tým pádom e, sa podarilo z nich vynútiť priznania. A asi by bolo dobré uplatniť nejaký diplomatický ekonomický tlak na krajinu, aby sa tieto otázky riešili, keď sú ľudia odsudení nevinne. Slovo má pán Panteri. Ďakujem za slovo. Naozaj aj v oblasti Perského zálivu došlo k vážnym stretom. Irán, Sádzka Arábia ako mocnosti daného regiónu sa snažia o vplyv nad Bahrajnom a dochádza tam určite k výraznému porušovaniu ľudských práv. Mohamed Ramadan je len jedným z tých najnovších prípadov v dlhom zozname. Ďalší prípad sa týka mena Naradži Rapat, ktorý je tiež bojovníkom za ľudské práva a tiež ho čaká väznenie a pravdepodobne aj mučenie zo strany policie. Takže je to vec občanskej spoločnosti a aj slobody vyjadrovania a preto vyjadrujeme svoje obavy a obraciame sa s nimi na bahrajnské orgány. Ďakujem. Pán Zdechovský. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel povedať pre všetkým, že táto rezolúcia je veľkým kompromisom, a to zo všetkých strán. Európska ľudová strana ho nakoniec podporila, ale musím na začiatku hneď povedať, že sme mali viacero výhrad k tomuto textu a že sme neboli celkom jednotní v tom, ako sa tento text vytváral. Tento text poukazuje na ďalšiu vec, že je potrebné informácie si overovať. Niektoré skupiny sa snažili do textu zakomponovať informácie, ktoré sa ukázali nakoniec ako nepravdivé a že nie je možné ich overiť z neutrálnych zdrojov. Ja by som týmto uznesením chcel apelovať na bahrajnskú vládu, aby preskúmala prípad Mohameda Ramadána aj spolu s ostatnými prípadmi, kde je podozrenie na porušovanie ľudských práv. Ja chcem oceniť aj určitý pokrok Bárajnu, ktorý za posledné roky napríklad aj v oblasti trestu smrti krajina urobila. Slovo má pán Tanok, minúta. Samozrejme existujú legitimálne obavy, pokiaľ ide o uväznenie Mohameda Ramadána a my podporujeme Eh, aby sa príslušné orgány eh, venovali náležitému vyšetreniu celého prípadu, predovšetkým v súvislosti s trestom smrti, ktorý bol vynesený. Ale navrhovaný spoločný text je podľa nás príliš silný, keď sa odsudzuje tento eh, krehký ostrovný štát ohľadne ľudských práv. Neuznáva sa dostatočne to, že sú tam bezpečnostné rizika, ktoré v Bahrajne majú ako v susedskej krajine Iránu. V našej krajine, vo Veľkej Británii, sme priateľmi Bahránu a podporujeme moderný štát, ktorý tam budujú. Teraz, keď vlastne na základe dohody z roku 2014 medzi Britániou a Bahrajnom sa taktiež začína e, výstavba na nemeckej základni, a myslím, že e, práve je veľmi dôležité zohľadovať bezpečnostnú situáciu v regióne. Slovo má pani Vergia. Minúta. Ďakujem pekne. V roku 2011 e, takmer polovica populácie v Bahrajne e, vyšla do ulic boli e, šítmi, ktorá, ktorá je menšina, ktorá je utláčaná, ale ne, nikto ich nepočúval. Bahrajn si nastolil poriadok. E, bolo tu množstvo politických väzňov. Táto krajina je na druhom mieste, pokiaľ ide o počet väznených ľudí v arabských krajinách. Slobody sú obmedzované, boj proti terorizmu sa instrumentalizuje. Ide im o odstránenie trestu smrti, ale 10 trestov bolo vynesených. Za niekoľko mesiacov uväznených 208 ľudí. Ak sú pripravení naozaj reformovať, je na čase, aby e, prijali odporúčania nezávislej vyšetrovacej komisie, pokiaľ ide o týranie a odsúdenia. Treba pokrok súdiť len podľa faktov a činov Dôležité, že vidíme, e, je, že vidíme, že Bahrajn nejde správnym smerom. One minute. Ďalší rečník, minúta. Ďakujem za slovo, vážení kolegovia, pani komisárka. Podobne ako ja aj ostatní sme mali možnosť e, zamerať sa na to, o čom hovorí, hovoria predstaviteľa Bahrajnu, ekonomika, energetika a tak ďalej. Takže E, hovoríme tu o tom, že opäť sa obraciame na tieto orgány, aby e, prestali porušovať ľudské práva a občianské práva. A predovšetkým ide o to, aby sa prestalo s uplatňovaním trestu smrti. Mohamed Ramadán je jedným z desiatich, jednou z desiatich osôb, ktoré čakajú na vykonanie trestu smrti v Bahrajne. Naliehavo vyzývame vládu Bahrajnu, aby vyhlásilo moratórium opäť na trest smrti Myslím, že toto je jediný spôsob, ako naozaj môžeme vytvoriť e, hlbokú a dobrú spoluprácu medzi EU a Bahrajnom. Ak táto krajina bude taktiež rešpektovať práca, práva všetkých obyvateľov Bahrajnu. A je potrebné, aby predstavitelia OSN mali patričný prístup ku uväzneným osobám a aby sa rešpektovali ľudské práva v krajine. Ďakujem. Pani Manesku, minúta. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja som určite proti trestu smrti a proti uplatňovaniu mučenia. Prečo neexistuje žiadne opodstatnenie pre mučenie a trest smrti ktorejkoľvek vlády. Myslím, že e, vláda Bahrajnu by mala zvážiť uplatňovanie týchto metód. A Myslím, že krajina sa môže ubrať tým správnym smerom. Som presvedčená o tom, že tieto rezolúcie, bez ohľadu na to, koľko ich bude a koľko ich tu schválime v, parlament, v Európskom parlamente v súvislosti s Perským zálivom, ako to máme uplatňovať, keď vlastne máme taký nejednotný postup, dvojité meritko v podstate voči tretím krajinám. Napríklad eh, správa eh, príslušného e, rangu poukazuje na to, že Irán je krajina, kde sa viac ešte uplatňuje trest smrti, kde vlastne dva až tri prípady sa vykonávajú denne. Takže prečo sa selektívne nechce vidieť porušovanie práv v niektorých krajinách? Keď sa tohoto zbavíme, potom to bude objektívne. Ďakujem. Ďalšou retničkou je pani Gomeš, minúta. Ďakujem pekne za slovo. 5 rokov po prvých protestoch e, za demokraciu v Bahrajne sme svedkami veľmi výraznej tendencie ku potláčaniu ľudských práv v krajine a aktivisti bojujúci za ľudské práva sa dostávajú, za, e, dostávajú pred súd, sú odsúdení bežne na 6 mesiacov a viac. A toto je teda bežná prax v tejto krajine a podobných krajinách, kde vlastne zákony umožňujú uplatňovať aj trest smrti. Mohamed Ramadán bol e, údajne aj mučený a preto žiadame moratórium na trest smrti. Myslím, že to je prvý krok k tomu, aby sa trest smrti v krajine zrušil. Dúfame, že členské štáty aj vysokí predstavitelia sa vyjadria a bude hlas, e, ktorý sa tu vyslovuje, počuť v danej krajine. Vyjadrujeme solidaritu voči všetkým aktivistom v Bahrajne, ktorí sú vo vezení nespravodlivá. A... Ďakujem. Slovo má pán Kelly. Minúta. Ďakujem za slovo. Som veľmi rád, že sa môžem ujať slova k tejto téme, podobne ako ostatní kolegovia. A ja by som chcel povedať, že Bahrajn urobil veľký pokrok a dobre spolupracuje aj s nami v Európskej únii, pokiaľ ide o obchod a mnohé ďalšie oblasti. To však neznamená, že by sme sa nemali pozerať na problémy, ktoré v krajine existujú. Predovšetkým keď sa veci uberajú zlým smerom, a to sa týka napríklad trestu smrti aj iných otázok. Ide o porušovanie medzinárodných konvencií a preto musíme tlačiť na krajinu, aby sa zrušil trest smrti, predovšetkým v prípade Mohameda Ramadána. A aj spôsob, ako sa dospalo k verdiktu e, vynesenia trestu smrti, aj ten je pochybný. Naša prac... Myslím, že by sa mala vytvoriť pracovná skupina medzi EÚ a Bahrajnom, aby sme mohli o tejto téme hovoriť a pokračovať v dosahovaní pokroku. Ďakujem. Ďakujem, pán Kelly. Teraz má slovo pani Ward. Minúta. Rada by som vyjadrila moju úprimnú solidaritu s Mohamedom Ramadálom a solidaritu s jeho rodinou a najbližšími. Myslím, že všetci čestní ľudia v tomto uh, všetci spravodliví a čestní ľudia sa postavia proti mučeniu a proti trestu smrti kdekoľvek. Chcem využiť túto príležitosť a pohovoriť aj o neopodstatnenom uväznení, aj o e, spôsobe zaobchádzania s deťmi. 237 prípadov detí, e, ktoré boli zadržané orgánmi Bahrajnu v minulom roku. E, teda mnohé z týchto sú vystavené zlému zaobchádzaniu, bytiu, za veci, ktoré nespáchali. Najnovšia správa poukazuje na to, že Asai Abbas Ahmed a bratia Hasan a ďalší Said Fahed, Said Sham a Said Mohamed Hashan sú všetko tínedžeri, ktorí boli v uplynulých mesiacoch uväznení, mali by byť vrátení svojim rodinám zdraví a nedotknutí, tak povediať. Vyzývame tým pádom Bahrain, aby uplatňoval aj práva dieťaťa. Chcem vás uistiť, že barenské úrady musia prepustiť eh, mladá Romána aj detské, deti, ktoré sú väznené. Ďakujem. Pristúpeme ku kečty aj, máme len dve minúty. Pán Svoboda je prvým rečníkom, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, v súčasnej dobe sme v mnohých krajinách svedkami diskusie o tom, ako dosiahnuť žiaducu rovnováhu medzi slobodou a bezpečnosťou. Aj keď Bahrajn sa uberá dobrým smerom, nemôžeme prehliadnúť prípad Mohamada a Ramadana a ďalších ľudí, ktorí sú odsudení na smrť. V tejto chvíli výkon trestu smrti v jeho prípade môže spôsobiť alebo môže tomu zabrániť len milosť hlavy štátu. Preto sa pripájam k apelu na bahrajnské úrady, aby znova obnovili moratórium na trest smrti ako krok, ktorý povedie v budúcnosti ku zrušeniu trestu smrti a aby pokračovali v justičných reformách a policajných reformách, teda v reformách policajných predpisov a dodržiavaní ľudských práv. Ďakujem. Pán Kaputo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o návrat ku trestu smrti v Bahrajne, je vážna vec. Ľudia sú mučení, kým sú teda v priebehu väznenia aj vypočúvania a tieto praktiky sa používajú dosť bežne. Bohužiaľ, v novembri 2014 Súd v Bahrajne odsúdil pána Ramadána a Zajna aj na musu na smrť. Obaja vyhlásili, že boli mučení a ináč by sa nepriznali teda ku činu, ktorý, z ktorého boli obveňovaní. Mali by sme odsudzovať mučenie každého, kto bol odsudený na trest smrti a mali by sme odsúdiť vôbec mučenie. Ďakujem. Slova pani komisárka. A, pardon. Vážené kolegyne, teda vážené poslankyne, poslanci, dovolte mi zvorazniť najprv, že EÚ už e, nejaký čas monitoruje situáciu v Bahrajne. EÚ systematicky je v kontakte s miestnymi orgánmi na všetkých úrovniach a sme stálom kontakte s e, širokou škálou aktivistov a aj ďalších zainteresovaných osôb v Bahrane. Bahrajn je dôležitou krajinou v oblasti Perského zálivu z hľadiska zabezpečovania stability v e, regióne. Chceme zdôrazniť existujúci ramec pre ochranu ľudských práv a osobných individuálnych slobod. A budeme naďalej viesť aktívny dialog e, s krajinou a jej vládou a podporovať stabilitu a rozvoj Bahrajnu. Pokladujem, myslím, že toto sa dá dosiahnuť čo najlepšie práve inkluzívnou politikou, politikou zmierenia v krajine, sociálnymi a ekonomickými reformami na základe dialogu a tolerancie. Ako e, mnohí iní v Európe aj my máme obavy e, z trestu smrti pána Mohamada Ramadána aj Haliho Musu, ktorí údajne teda sa zúčastnili bombového útoku alebo boli zodpovední za bombový útok zo 14. februára 2014, kde bol usmrtený policajt, potom boli v novembri daného roku odsudení. A my samozrejme sme bez akékoľvek výhrad e, proti uplatňovaniu trestu smrti a toto, tento postoj určite budú stále e, jedným z základných princípov našej politiky v EÚ. Myslím, že EÚ aj tu v Bruseli, aj naša delegácia v Riade e, pokračuje ďalej e, v kontaktoch s bahraňskou vládou a snažíme sa o posilnenie ochrane ľudských práv a vyzývame krajinu, aby plnila svoje medzinárodné záväzky a aj cestou vyšetrovacieho výboru e, a aj cestou pravidelného procesu prehodnocovania situácie v krajine. Je nutné chrániť práva jednotlivcov a v maji 2015 Stavros Lambrinidis eh, viedol delegáciu, ktorá sa zoberala situáciou ochrany ľudských práv a pôsobenia eh, justície v trestných veciach. A eh, pani predsednička, dámy a páni, veľmi pozorne sledujeme vývoj aj v týchto jednotlivých prípadoch ako aj celkovú situáciu v oblasti ľudských práv v krajine Bahrajn. EU sa už aj oficiálne vyjadrila v mnoh- pri mnohých okolnostiach, že v, žiadnych, v žiadnom prípade nemôžeme tolerovať násilie a je potrebné uplatňovať náležitý proces justície a treba sa vyhýbať väz- e, mučeniu orgány Bahrajny by mali k týmto veciam pristupovať transparentne. Treba sa opierať aj o ľudskoprávne inštitúcie. A v tomto zmysle mnohé kroky, ktoré prijali bahrajnské orgány na to, aby sa riadili teda príslušnými odporúčaniami ľudskoprávnych expertov, to je pozitívna stránka, ale treba urobiť viac Eh, ochrana. Tak boli vytvorené niektoré inštitúcie ako ombudsman, aj špeciálny výbor na ochranu väznených, a respektíve na kontrolu podmienok a tak ďalej. To sú tiež pozitívne kroky, ale treba postupovať transparentne. Chcem vás uistiť, že budeme pozorne ďalej, ďalej sledovať prípad pána Mohameda Ramadána a Aliho Musu a využijeme, využívať naše príslušné kanály, aby sme vyjadrili vplyv. Ďakujem. Ďakujem. Dostala som 7 návrhov.